Good afternoon, dear colleagues. Uh, <clears throat> welcome, I Dobre popoludnie, kolegovia a kolegyne. Prepašte, že sme začali neskôr. Ako viete, máme monitorovanie volie na Ukrajine a ukrajinské médiá by chceli vedieť, že ako budeme monitorovať tie voľby, pretože iba po tretí krát v histórii Európskeho parlamentu po Gruzínsku a Kosove. A, takže ako vidíte, dnešný program vlastne sa bude sústrediť na dva hlavné body. Ide tu o úlohy Európskej únie v rámci OSN, ako môžeme lepšie dosiahnuť naše cieľe zahraničnej politike a takisto bod na programe, ktorý tu máme, ktorý je trochu pozmenený, to je výmena názorov s Kristianom Lefflerom. Tu ide o vzťahy s Kubou. To je zodpovedný za vzťahy s Kubou a Takisto tu máme ešte aj bod Science Diplomacy, to bolo presunuté na iný termín, takže program je teda schválený a môžeme bezprostredne prejsť k bodu číslo 3, to je druhé druhá fáza, pokiaľ ide o prípravu tohto bodu. Viacerí kolegovia na tom spolupracovali je to pod záštitou Páva Vajrinena. Je to dôležitá správa, kde sa snažíme vnímať to, ako by Európska únia sa mohla mať lepšiu pozíciu na úrovni OSN v rámci dosiahnutia našich cieľov zahraničnej politiky. Ako vidíte, mali sme 322 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Mali sme 5 ďalších výborov, ktoré vyprodukovali stanovisko k tejto správe a my vieme, že Spravodajca a tieňoví spravodajcovia pracovali na 24 pozmeňujúcich návrhoch tejto správy. Takisto je dôležité si uvedomiť, že počas našej prvej výmeny názorov táto správa nie je našim výročným odporúčením pre radu pre, ako priorita, čo sa predkladá na OSN, ale ide tu o identifikáciu toho, do akej miery sa môžu tieto ciele využívať ako ciele Európskej únie, ako môžeme maximalizovať náš úspech na úrovni OSN ako globálna organizácia a svetové, teda v kontexte svetovej scény. Takže teraz poprosím pána Verajnena, aby nás informoval, čo sa udialo na výbore a hlasovanie sa bude konať zajtra do poludne. Nech sa páči, máte slovo, pán Verajnen. Pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, Ďakujem pekne, pán predseda, za uvedenie tej myšlienky tejto správy. Nede tu o výročnú správu OSN alebo o OSN a ide tu o správu, ktorá má posilniť Európsku úniu a jej možnosti ovplyvňovať globálny vývin situácie v kontexte OSN. Pôvodne som navrhol to, aby názov tejto správy bol komplexnejší, aby sme sa venovali otázke globálnej úlohy Európskej únie. Ale potom sa to limitovalo na úroveň OSN, čo vlastne de facto neobmedzilo ten záver až tak veľmi, pretože ten systém OSN pokrýva všetky multilaterálne formy spolupráce. Čo teda postradáme v tejto správe, je naša bilaterálna poloha vo vzťahoch s krajinami, ktoré sú mimo hranice Európskej únie, respektíve so skupeniami krajín a tá globálna multilaterálna dimenzia bola vlastne takýmto spôsobom v, tejto návrhu, v tomto návrhu správy pokrytá. Na to, aby sme posilnili naše možnosti dosiahnutia cieľov v zahraničnej politike na globálnej úrovni, musíme teda poprvé posilniť možnosti OSN a jeho systému, pokiaľ ide o posilnenie OSN tento, tohto systému v tom globálnom kontexte a po druhé, mali by sme byť schopní navýšiť, zvýšiť ten náš vlastný vplyv v rámci systému OSN. O tomto je tá správa, na toto sa sústredíme. A tá štruktúra správy je veľmi jednoduchá. Najprv som teda odcitoval ciele zahraničnej politiky Európskej únie, ktoré sú ukotvené v zmluve, potom je tu popis systému fungovania OSN a potom operačný odsek týkajúci sa dosiahnutia, spôsobu dosiahnutia cieľov tejto správy. Systém OSN má dva piliere, odkedy charta bola napísaná pred 70 rokmi. Máme tu Radu pre bezpečnosť, Bezpečnostnú radu a máme Európsku a sociálnu radu. Návrhu tejto správy máme návrhy, ktoré poukazujú na to, ako možno posilniť, reformovať Bezpečnostnú radu a zlepšiť jej fungovanie. Všetci si však uvedomujeme, že radikálna zmena Bezpečnostnej rady je v praktickom zmysle nedohľadne, ale čo sa teda dá dosiahnuť v tom praktickom kontexte, ktorý je navrhovaný v tejto správe. Po druhé, urobil som zo pár návrhov týkajúcich sa posilnenia otázky hospodárskej a sociálnej na úrovni OSN. V správe som predložil viaceré ambiciozne myšlienky, uvediem aspoň tri z nich. Poprvé navrhujem, aby sme mali parlamentné zhromaždenie na úrovni OSN, kde by bola takto pokrytá tá úroveň rozhodovacieho procesu, čo by vlastne sa pretavilo z takého svetového parlamentu. To si nezaslúžilo. Má väčšinu v rámci rokovaní a ani vlastne tá myšlienka takého zriadenia parlamentného zhromaždenia. Pán Leinen takisto sa v tejto oblasti angažuje a uviedol, že Európsky parlament dvakrát prijal myšlienku parlamentného zhromaždenia, ale tentokrát aspoň na úrovni rokovaní s tieňovými spravodajcami sa mi nepodarilo dosiahnuť väčšinu, ale bude sa o tom hlasovať. Bude tu e, oddelené hlasovanie, nebude to teda obsiahnuté v kompromisoch. A Druhá ambiciozná myšlienka bola, že by sme mali rozvinúť ECOSOC, Radu pre hospodársko sociálnu otázku, aby sa to teda venovalo aj ďalším formám spolupráce s výlukou teda bezpečnosti. Navrhujem, aby udržateľná rada mala rovnakú štruktúru a štatút, ako aj bezpečnostná rada, kde by boli stáli zastupcovia, kde by boli zastúpené tie hlavné štáty svetové, vrátane Európskej únie a potom by boli tí ďalší členovia. Takže myslím, že práve posledníctvom takéto štruktúry by Európska únia mohla mať veľký vplyv na eh, ekonomický a sociálny sektor na úrovni OSN. To takisto nebolo prijaté ako také, ale v tých formuláciách ohľadne odseku 5, kde je kompromisný návrh 8, tak tam je taká uspokojivá formulácia, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť v tom zmysle, aby sme teda, kde sa teda uvádza, že ekosok musí byť posilnený a toto musí sa dosiahnuť poprvé cez funkčné a štruktúralne reformy, pokiaľ ide o úlohy ekosoku, takže máme tu takéto štruktúrálne a funkčné reformy, bez toho, že by sa bolo uviedlo, aké druhy reforiem by to mali byť. A potom je tu ďalšia veta, kde hovorí, že apeluje na Európsku úniu a jej inštitúcie, ako aj členské štáty, na to, aby sa zvážila možnosť posilnenia úlohy v ekosoku tým, že sa rozvinie ekosok na na radu udržateľného rozvoja. Takže zmena ekosoku e, v zmysle zmeny jeho mena. Takže to je súčasť toho kompromisného návrhu. Nie je to to, o čo som sa usiloval, ale je to relatívne blízko môjho zámeru. Takže môžeme v budúcnosti sa venovať tejto otázke. A tretia ambícia, ktorú som zobral do úvahy, keď som pripravoval návrh tohto textu, bolo zorganizovať prácu Európskeho parlamentu v lepšom zmysle na to, aby, teda keď hovoríme o globálnych otázkach. Je to návrh, ktorý je súčasťou pozmeňujúcich návrhov. Vítame tu teda organizovaniu organizovanie e, komisie v forme klasterov, tak aby vysoká predstaviteľka podpredsednička komisie mala posilnenú zodpovednosť v zmysle koordinácie z externých politík Európskej únie v úzkej spolupráci s ďalšími európskymi inštitúciami a tu zdôrazňujeme, že politiky, ktoré majú globálnu dimenziu, musia byť v centre tohto špecifického klastru. A potom v oceku 13, kompromis 16, tam apelujeme na pani vysokú predstaviteľku, aby do svojej výročnej správy ohľadne CFSP uviedla komplexnú sekciu, pokiaľ ide o podporu e, cieľov zahraničnej politiky Európskej únie. A po tretie, v ďalšom odseku, tam zastávame názor, že Európsky parlament musí byť spôsobili venovať sa globálnym význam e, takým spôsobom, ako komisia a podľa toho aj zorganizovať si svoju prácu. Apelujeme na všetky výbore, ktorých pole pôsobnosti sa týka politik, ktoré majú globálnu dimenziu, aby poskytli stanovisko k tejto špecifickej sekcii správy podpredsedničky Mogherini výboru pre zahraničné záležitosti, ktorý je zodpovedný za túto správu. Takže výbor pre zahraničné záležitosti podľa ten, podľa tohto dokumentu má byť takým koordinátorom v rámci parlamentu a má prísť všetky ostatné výbory, aby sa teda zúčastnili tejto spolupráce, keď budeme robiť, pripravovať e, výročnú správu o globálnej úlohe Európskej únie. To je dôležitý krok za Európsky parlament podľa môjho názoru. A takisto by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. Mali sme určité ťažkosti, aj, ale ten finálny výsledok produkt je uspokojivý a mám tu. Snažil som sa teda zapracovať všetky možné pozmeňujúce návrhy, kde sa formulujú kompromisné pozmeňujúce návrhy. Niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov boli príliš detailné a príliš sa venovali teda každodenným aktivitám OSN na to, aby boli teda príliš detálne na to, aby to bolo začlenené do tejto správy. Venujeme sa tu predovšetkým princípom týchto inštitúcií a kľúčovým reformám celého systému OSN. Takisto podporujem tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú charakteru tejto správy, aby sme nehlasovali o sve a vlastne takýmto spôsobom ich zaradíme do celého komplexu tejto správy. Nemôžeme však začleniť všetky pozmeňujúce návrhy. Máme teda 322 pozmeňujúcich návrh hlasovací zoznam už pripravené a dúfam, že zajtra budeme mať také hladké hlasovanie. Mal som skutočne veľmi dobrú pomoc. Sekretariat mi pomohol. sekretariat tohto výboru a dúfam, že všetko bolo urobené tak, ako malo byť. Ďakujem pekne, pán predseda, a teraz si vypočujem pripomienky a zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne, cený kolega. Ja by som vám potom poskytul prehľad názora pána Danžana, ale teraz zostane slovo pán Lajne, nech sa páči za SND, nech sa páči jo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nie som síce na náš spravodajca, a preto teda budem hovoriť skôr ako člen tej pracovnej skupiny EU, OSN. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že spravodajca dosiahol veľký úspech. Máme tu 24 kompromisných návrhov. To poukazuje na to, že grosso modo sa uberáme tým istým smerom, pokiaľ ide o ďalší rozvoj, ďalší pokrok v oblasti reformy OSN. Táto správa sa netýka teda toho výročného cyklu zasadnutí generálneho zhromaždenia valného zhromaždenia, ale skôr sa tu pozeráme do budúcnosti, ako by sme tú globálnu správu v rámci OSN mohli posilniť. Globálna správa v 21. storočí súvisí aj s udržateľnosťou, to už tu vlastne odznelo. Ide tu o otázku, či ECOSOC túto úlohu dokáže splniť, alebo či by sme snáď rovnako ako v prípade Bezpečnostnej rady nemali takú, nemáme potrebu do, rady pre udržateľnosť, takže to uvidíme v najbližších rokoch. Trochu sme to teda skryli v rámci práce ECOSOKu. Spravodajca uviedol, že Bezpečnostná rada je takmer nereformovateľná. To sa dá povedať aj o ECOSOKu. Je ECOSOK reformovateľný? Ide tu skutočne o boj o to, čo komu patrí a pokrok to je skutočne, sa hýbe takým slimačím tempom, takže musíme sa zamyslieť nad tou udržateľnosťou, vo všetkých súvislostiach. A ďalšia vec, ak to môžem ešte doplniť, tak to je tá demokratická zložka globálnej správy veci verejných. Áno, OSN vzniklo ako zoskupenie štátov a vlád. Teraz máme globálnu problematiku, máme tu každodenné problémy, ktoré sa tu riešia na globálnej úrovni a pre mňa neznamená, že potrebujeme nejaké parlamentné zhromaždenie, to znamená nejakú väčšiu zložku parlamentnú v rámci OSN. Vítam teda aj to, že my tu v parlamente vo všetkých výboroch by sme sa mali venovať otázke globálnych tém a malo by sa to potom odzrkadliť aj v tom zmysle, že ide tu o svetovú vnútornú politiku a nezahraničnú politiku, pokiaľ ide o otázky boja proti klimatickým zmenám, ľudských právach. A v týchto otázkach sa musíme venovať v rámci takej svetopolitike a nie e, v klasickom slova zmysle v zahraničnej politike. Takže tá požiadavka nejakého parlamentného zhromaždenia, to by sa malo objaviť potom aj budúci rok a to bude vlastne cieľ, ktorého by sme sa nemali vzdať, pretože sme sa už na tom uznesli dvakrát. Ďakujem pekne, pán predseda floor to our colleague Boštinaru, who will actually speak on behalf of the... Slovo dostane pán Boštinaru, ktorý e, vystúpi v mene tíňového spravodajcu SAD, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Len jedna krátka vetička k dôležitému príspevku. Naša, naša správa môže pomôcť Európskom parlamentu, keď sa ozrieme za tak globálni lídry poprvýkrát sa spomenuli v komplexnej, eh, komplexnej spôsobe úloha medzinárodného práva, príspevok OSN a všetky opatrenia. No a OSN teraz viac ako kedykoľvek predtým musí zohrávať lepšiu úlohu s ohľadom na hoje krízy, ktorým čelíme, ale dovolte mi povedať, eh, prečítať poznámky kolegyne Soraje, ktorá tu nemôže byť kvôli uh, zmeškanému letu. Rada by poďakovala spravodajcovi za konštruktívne, konštruktívneho ducha rokovanie a za, za to, že sa nám podarilo prekonať tie najproblémejšie eh, si Rada pre udržateľný rozvoj. Myšlienka tejto rady bola veľmi dôležitá v diskusiách, ale myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrý kompromis a teraz sa treba zameriavať na reformu existujúcich orgánov OSN a posilniť úlohu EÚ eh, e v rámci Kosoku, ale bez vylúčenia možnosti ďalšieho eh, budovania Kosoku na radu pre udržateľný rozvoj. Už dva, eh, veľa, bolo predložených veľa dobrých kompromisných návrhov transparentnosti na zaručenie rovnakých e, príležitostí, e, príležitostí e, na post generálneho tajomníka. To je to kompromise 2, keďže Európsky parlament veľmi podporuje rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti, tak dúfam, že sa nám podarí získať väčšinu na tento kompromis. skutočnosti ostáva, že od vzniku SN na čelo nikdy nestála žena pozmeňujúci návrh 195 ženy v vyriešení konfliktov. Ja som predložila podmienujúci návrh, ktorý podporuje záväzok EU prispievať k implementácii tejto rezolúcie, ktorá uznáva úlohu, ktorú ženy môžu a mali by zohrávať pri zvládaní riešení konfliktov a udržateľnosti. V zatiaľnom miere je to pozmeňujúci návrh 195 a dúfam, No a bezpečné interrupcie pre ženy. Pozrite na 193. A my musíme sa snažiť celosvetové zrušenie trestu smrti. A to je pozornica návrh 203, a pozornica návrh 205, definícia klimatických utečencov. Naša skupina predložila pozornici návrh, aby EÚ aktívne sa zapájala do diskusí eh, o klimatických utečencov vrátane ich eh, definície eh, v medzinárodných dokumentoch. Ja som bola prekvapená, že niektorí poslanci to nechceli mať v kompromisnom návrhu, keďže Európsky parlament to už v minulosti prijal dávno o výročnej správe o ľudských právach začiatkom tohto roka a dúfam, že sa nám podarí preukázať konzistentnosť a dúfam, že sa nám podarí získať väčšinu pre pozornosť návrh 205 a rovnako by som rád povedal, že v príhovoru mnohých globálnych lídrov v OSN koncepcia alebo pojem klimatický utečenec sa používal a tiež sa hovorilo, že ďalšia e, veľká víza, že to bude ďalšia veľká kríza s toho budeme konfrontovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Boštinárov, za vaše pripomienky. No a teraz dostane slovo náš kolega pán Šolc z GUE. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja by som sa rád poďakoval tieňovému spravodajcovi e, za pokus tieto rozdielne a počiatové pozmeňujúce návrhy tak zhrnúť, aby sa nám podarilo e, celkovo zlepšiť eh, správu, aby sme sa zamýšľali na úlohu, čo môže EÚ eh, skutočne spraviť OSN, eh, vzhľadom na to, že sme, že sme Združenie štátov, no a nachádzame sa v procese transformácie, prechodu, no a myslím, že sa nám sa snažíme touto správou ukázať na cestu, ako v existujúcich snahách o reformu systému e- OSN, ale Bezpečnostnej rady a generálneho zhromaždenia. týka možnosť aktívneho zapojenia. No a my sme sa tiež snažili jasne naznačiť, že práve sílu vidíme práve v tom, tých, tých existujúcich pravidel. No a preto sa sústredíme na ECOSOC, čiže to je aj, čo sa hovorilo aj na samite, o cieľoch Milania v tom, že EÚ musí splňať svoju úlohu udržateľne, hlavná na mier demokraticky, tak aby čelilo výzvam sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Druhá vec, aj my, podobne ako to práve zdôraznil Jo Leinen, sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré posilňujú dôveru obyvateľov, alebo ľudí, či EÚ. Ja si pamätám na diskusiu zástupcov MVOČ, ktorí eh, sa pýtali, či dôverujete politike vlád svojich, eh, politike svojich vlád, no a, a eh, čo bola, že nemajú dôveru voči tomu, ako konávajú politiku národnej vlády, no a záver bol, dôverujete OSN. Prečo potom vlastne dôverujete OSN? To znamená, že potrebujeme posilniť demokratickú legitimitu aj vlád. No a preto sa oberáme otázky parlamentarizácie, aj keď si uvedomujeme komplikovanosť a náročnosť, ale treba to ďalej sledovať. No a v pozmeňujúcom návrhu 126, hovoríme, že občianská spoločnosť musí mať väčšie možnosti vplývať na generálne zhromaždenie OSN, pretože existujú celé štruktúry a tie treba ohľadne práce OSN využívať. No a dúfam, že tento pozornosť návrh získa podporu. Čo sa týka doby generálneho tajomníka, no, my sme od spravodajcu čakali trochu viac odvahy. No a potrebujeme celkom jasne povedať, že potrebujeme zmenu. No to potrebuje, sme návrh, predložili viaceré návrhy. Ja myslím, že kompromis 2 je podľa mňa dôležitý a minimálne ukázali smer, ako by sme mohli tú voľbu zefektívniť. Myslím, že treba nájsť odvahu ja viem, že rôzne skupiny to vnímajú rôzne a malo by tam byť eh, lepšie začlenenie žien, zastúpenie žien. Môže byť aj generálna tajomnička. No a to je na teraz všetko. No a dúfam, že kompromisy vylepšia správu celkovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šolce. No a slovo teraz dostane kolegyňa Barbara Loch-Bíler, nech sa páči. Ďakujem pekne predsednička, aby som tiež rada poďakovala spravodajcovi za vynikajúcu správu. Mnohé z našich pozmeňujúcich návrhov boli súčasťou kompromisov. Rada by som sa k niektorým vyjadrila, ktoré kompromisov nie sú uvedené, ale ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité pre vzťahy OSN-EU. A to je pozmeňujúci návrh náš 167 pre európske kreslo na Rade bezpečnosti. To by zlepšilo eh, úlohu v medzinárodnej scéne a zlepšilo a posilnilo úlohu ako globálneho hráča. Bude to náročné, ale myslím, že to treba o to snažiť. A ďalej Európsky súd pre ľudské práva. My sme jediným regiónom vo svete, ktorý má súd, ktorý má jurisdikciu nad národnými eh, súdmi Existencia tohto súdu je vynikajúcim príspevkom na miere dodržiavania ľudských práv, ktoré požívajú teraz občania EÚ, takže vidíme, že to je veľmi dobrý príklad aj pre ostatné regióny a štáty v EÚ, e, OSN. A teraz mierové misie OSN ukončili summit e, o mieru v mnohých krajinách, no a mnohých krajinách, mnohé krajiny, ako napríklad Čína, prislúbili dodatočné, dodatočných vojakov a jednotky. Aj EÚ a členské štáty musia v tomto smere urobiť oveľa viac a použitie drónov. Náš pozmeňujúci návrh 299 e, v ňom zdôrazňujeme potrebu posilniť prísnu interpretáciu medzinárodného rámca, kde sa bude hovoriť, že použitie ozbrojených drónov musí dodržiavať medzinárodné právo. Ďalej pozmeňujúci návrh 300 o Bezpečnostnej rade OSN. Takže ak si myslíme, že skutočne chceme posilniť OSN a právny štát, členské štáty nemôžu vojensky zasahovať bez mandátu e, Bezpečnostnej rady. A preto treba pripomenúť, a zavržiať medzinárodné právo a zdôrazniť, že bez mandátu Bezpečnostnej rady nie sú prípustné žiadne vojenské zásahy, takže toto sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a dúfam, že eh, počas hlasovania zajtra získajú väčšinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lovpíler. No a slovo dostane teraz pán Carver, ktorý požiadal slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda Nuša. Ja vás asi neprekvapím keď poviem, že toto nemôžeme e, prijať, nemôžeme brať právomoci členským štátom a dávať väčšie právomoci EÚ. Ja pozíciu Francúzska a Veľkej Británie, takže aj iné členské štáty na tom dočasnom mieste získavajú miesta. Ja toto nemôžem podporiť a čak teším sa na živú diskusiu na plenárnom zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne, vidím, že nikto ďalšieho slova nepožiadal, e, takže ak dovolíte, ja sa vyjadrím e, v mene tieňového spravodajcu EPP a no, Danžana, ktorý dnes nemohol prísť a váži si úzku spoluprácu s našim spravodajcom, pánom Varajmenom a je rád, že vaše spoločné snahy vyústili do znenia textu, ktoré je teraz, ktorý má teraz podporu kolegov, ktorí sa zúčastňujú v tejto aktivity. No a teší sa, že táto správa sa zameriava na stratégiu, zahraničnú stratégiu EÚ, z hľadiska EÚ, namiesto toho, aby to bolo, tak ako pôvodne, len na radne OSN, čo je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to až také naliehavé, čo sa tiež eh, chápe dlhodobé snahy spravodajcu merom k zriadeniu Rady pre udržateľný rozvoj. Vidím, že tú formuláciu, ktorú ste našli ako kompromisa, je, eh, tá je vhodná pre všetkých. No, ďalej, štruktúra správy je vyvážená medzi eh, článkami, jednotlivými ocekmi, ako aj celého technického znenia, ktoré je teraz oveľa presnejšie z hľadiska úlohy vysokej predstaviteľky EU, Lisabonskej zmluvy a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska nášteňový spravodajca je spokojný, no, podporuje väčšinu výsledkov, 24 kompromisov, má isté výhrady k jednému, ale myslím, že to o tom už sa hovorilo či je na Európskom parlamente skutočne explicitne hovoriť, ako proces e, výberu generálneho tajomníka mal prebiehať, samozrejme s ohľadom na rovnosť v pohlaví. Vieme, že na čele OSN e, eh, to teraz nikdy nebola žena, ale myslíme, že treba to nechať na OSN, aby o tom rozhodli a našli adekvátny postup. Takže toľko k hlavným pri príspevkom pána Danžana, ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, a tak pán Varajnen dostane slovo na záver tejto diskusie. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Ja to poviem veľmi stručne, ja som si zaznamenal želania, ktoré ešte máte, hľadne podpory jednotlivých pozmeňovacích návrhov. Viem, že väčšina skupín podporuje kompromisné návrhy. Hm, EPP má výhradu k kompromisu 2 a bude hlasovať teda proti, takže uvidíme zajtra, aký bude výsledok. Ale na hlasovací zoznam a moje vlastné odporúčania Neslo rozkoši, ktoré sme viedli. No, toto bola, bolo veľmi zaujímavé, mali sme rozdielne názory, ale dokázali sme sa dohodnúť a výsledok podľa môjho názoru je veľmi pozitívny. Je to dobrý základ pre budovanie našich pozícií v budúcnosti a samozrejme je množstvo myšlienok, ktoré nemôžu byť súčasťou takéto správy, a keď tam bude mínusko podľa mojich eh, tak to neznamená, že tá myšlienka je zlá, alebo že s ňou nesúhlasím, ale štruktúra, ale rozsah správy a obmedzenia, to, čo ja môžem odporúčiť, ale samozrejme hlasovanie väčšina rozhodne o tom, aký bude záverečný výsledok. Takže sústreďme sa na zajtrajšie hlasovanie a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť správu, ktorá bude logická a štruktúrne, štruktúralne tiež entita, ktorá sleduje isté princípy, som v mojom návrhu a aj v rámci rokovanie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Ďakujem pekne, pán Varajmen. Ďakujem e, našim správodajcom, našim tieňovým správodajcom, všetkým. No a tento bod programu uzavriem s tým, že vám pripomeniem, že hlasovať sa bude zajtra o 9.45, takže e, bol by som rád, keby ste sa všetci zúčastnili zajtra do obeda po diskusii o vzťahoch EU Čína, e, pán Kristian Leffler, e, príde o pár minút, takže môžeme sať krátku prestávku a začneme opätovne o 16.00.

Okay, dear colleagues. Uh... Dobré kolegyne a kolegovia, môžeme pokračovať v programe rokovania, konkrétne pod 5, výmena názoru s Kristianom Lefflerom, zástupcom generálneho tajomníka SVČ pre hospodárske globálne záležitosti a ktorého týmto chcem privítať. Predtým bol jedným z generálnych riaditeľov a dnes je tu s nami poprvýkrát vo svojej novej funkcii. Vzťahy medzi Európskou úniou a Kubou e, dostali e, ďalší impuls, e, ktorý nemá v minulosti obdobu a Kuba je jediná juhoamerická krajina, ktorá neuzavrela dohodu o politickom dialogu s Európskou úniou, to samozrejme všetci vieme. Súčasne mm, Spojené štáty americké a Kuba nastolili oficiálne ehm, diplomatické vzťahy v roku 2015 a ide o historické priblíženie týchto dvoch krajín a to už vlastne začalo minulý rok. Plná Normalizácia vzťahov však ešte bude niečo, na čo si budeme musieť e, počkať, najmä pokiaľ ide o hospodárske vzťahy USA a Kuby. V roku 2008 e, sa Európska únia rozhodla nastoliť komplexný dialog s e, kubanskou vládou. Od tej doby sa konalo 9 dialogov na vysokej úrovni s Kubou už 27 rokov máme s Kubou diplomatické vzťahy. Európsky parlament bol vždy fórom pre dialog s Kubou. Poslanci parlamentu sú v kontakte so svojimi e, kubanskými e, náprotivkami už od roku 1985, skoro 30 rokov dialogu. A e, E, Kuba je takisto e, zastúpená v Latinskoamerickom parlamente. A v decembri 1996 e, bolo prijaté rozhodnutie vo vzťahu Kube s cieľom posilniť demokraciu, základné ľudské práva. No a dnes máme možnosť pozrieť sa na to, ako Európska únia hodnotí pokrok Kuby z posledných mesiacov, aké bude, aká bude rola EÚ v politickom dialogu a v dohode o jeho hospodárskej spolupráci. A pán Lefle navštívil pred mesiacom eh, Kubu, podeli sa s nami o svoje najnovšie dojmy, o tom, ako sa Kube darí eh, v tom meniacom sa prostredí a takisto si vypočujeme možno aj e, niečo o nedávnej návšteve pápeža Františka v Kube, na Kube a o e, základných e, hospodárskych, politických reformách a celkovej finančnej a hospodárskej situácii krajiny, ktorá bola mnoho rokov v izolácii. Takže toto toľko na úvod a teraz prosím pána Leflera, aby sa ujal slova. Ďakujem, pán predseda. Eh, vy ste mi načetli taký pomerne eh, intenzívny program tohto rozhovoru. Eh, situácia na Kube, vzťahy medzi Európskou úniou a Kubou. Je toto vlastne moja prvá možnosť navštíviť parlament v novej funkcii, ale nehovorím tu o Kube poprvýkrát lebo som bol jedným z vyjednávačov dohody medzi EÚ a Kubou a Mal som teda možnosť hovoriť o tejto téme pri predchádzajúcich príležitostiach, ktoré boli početné. Kuba bola e, témou diskusie na plenárnom zasadnutí v júli, ešte pred e, letnou e, prestávkou komisa Hahn sa zúčastnil debaty o vzťahu medzi EÚ a Latinskou Amerikou a tam sa určite hovorilo veľa o Kube kľúčové slovo podľa mňa, ktoré sa týka situácie v tejto krajine a našich vzťahov, je zmena a kontinuita. Obvykle sa hovorí o kontinuite a zmene, ale teraz by som obrátil to poradie, lebo nastali zmeny eh, v našich vzťahoch aj na Kube, samozrejme aj v celkovom kontexte, v ktorom sa Kuba eh, rozvíja Eh, napríklad pokiaľ ide o vzťahy so Spojenými štátmi a sú tam eh, zároveň zásadné faktory kontinuity a takisto aj eh, silné želanie kubanského vedenia zachovať vysokú mieru kontinuity, pokiaľ ide o štruktúry a politiky. No a to samozrejme nie vždy E, naplňa ciele e, rôznych predstaviteľov e, kubanského národa a partnerov na celom svete. Najvýraznejšou zmenou za posledný rok je jednoznačne zbliženie Kuby a Spojených štátov. Kuba sa dostala z izolácie v oblasti Ameriky, v ktorej sa nachádza, a táto izolácia bola vždy relatívna, ale v priebehu posledného roka alebo menej než roka, od decembra minulého roka, sa podarilo Kube opäť vynoriť ako silný a aktívny regionálny hráč, zapojený na všetkých úrovniach e, do činnosti spoločne so Spojenými štátmi, ako sme videli na samite e, amerických štátov a Kuba sa opäť veľmi e, viditeľne zapojila do medzinárodnej scény. E, návšteva e, pápeža Františka v septembri, tretia návšteva e, pápeža v posledných 20 rokoch e, na Kube. E, toho bola dôkazom a takisto treba povedať, že to bola úspešná návšteva pre Kubu aj pre pápeža Františka, opätovné nastolenie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi, normalizácia na diplomatickej úrovni, ak ešte nie aj na e, ekonomickej úrovni, to všetko už je. Exponenciálny nárast počtu amerických turistov a výmeny medzi Spojenými štátmi a e, Kubou, to všetko narastlo o vyše 20 za niekoľko posledných mesiacov. To všetko mení e, tú, tú situáciu v krajine na prvý pohľad už a takisto aj pokiaľ ide o očakávania, perspektívy z ekonomického aj z politického hľadiska. Je to pre nás výzva, ale znamená to pre nás aj e, určitú spruhu hm v našej snahe naďalej prehlbovať vzťahy medzi Európskou úniou a Kubou. Ako viete, my už to robíme e, celé, celé, celé veľa rokov a ako ste povedali, pán predseda, v roku 2008 e, prišiel nový impuls po niekoľkých rokov, e, rokoch, kedy sa prerušil hospodársky a Eh, aj, aj politický dialog. SVČ aj komisia sa vtedy teda ujali iniciatívy a navrhli rade, že by sme mali eh, preskúmať rámec našich vzťahov a vyrokovať eh, politický dialog a dohodu o spolupráci tak, aby sme sa posunuli od neformálneho politického, e, veľmi voľného rámca smerom e, k vzájomným bilaterálnym právne podloženým vzťahom, e, to znamená dialog o spolupráci a príslušná dohoda. Ako viete, kubánske e, orgány počas 20 rokov vnímali e, stanovisko Európskej únie a jej orgánov ako niečo, čo ich pomerne e, iritovalo, ako niečo jednostranné. Áno, je to skutočne jednostranná pozícia Európskej únie, v tom mali pravdu tí, ktorí sledujete politiky Európskej únie dlhšiu dobu, viete, E, že tu išlo vlastne o experiment, e, ktorý vyplynul z Amsterdamskej dohody. Ale vtedy sa prijala len jedna spoločná stratégia. Väčšina tých ďalších návrhov vlastne upadá do zabudnutia. A v každom prípade ide o e, len jedno štádium e, vývoja e, spoločného postoja Európskej únie voči Kube. A okrem toho nič iného nebolo. Tá situácia bola teda pred rokmi taká, že prišiel návrh nakoniec, aby sa, sme sa posunuli k nejakému, nejakej spoločnej dohode, rámcovej dohode, tak, aby sme lepšie stimulovali a lepšie sledovali e, vývoj na Kube. A na to, aby sme toho boli schopní, e, sme usúdili, že je najlepšie zaangažovať sa do toho. A takže sme hľadali e, čo najlepšie spôsoby, ako to urobiť. Vieme, že máme na rôzne veci rôzne názory, že sa nie na všetkom dohodneme a zhodneme, ale tak je to s mnohými inými krajinami na svete a neznamená to, že by sme s nimi nespolupracovali. No a práve toto je ten základ, E, na ktorom sme e, iniciovali e, rokovania o novom rámci. Tieto rokovania už teraz prebiehajú. Prebiehajú už vlastne skoro rok a pol a už prebehlo 5. kolo v Havane v septembri a ja som tam bol prítomný, to je tam jedna z najposlednejších návštev. Ďalšie kolo bude v Bruseli na konci novembra a na začiatku, alebo na začiatku decem, decembra. E, toto všetko vyzerá ako dlhá doba, ale vlastne to tak nie je. Ja som už e, kedy si porovnával túto situáciu s e, rámcovou dohodou medzi Európskou úniou a Kanadou o politickom dialogom, do, dialóge, dialogu a politickej spolupráci. Nebolo to vôbec jednoduché, ale mali sme e, spoločnú víziu, ale trvalo to aj tak 3 e, e, roky a bolo tam 13 kôl rokovaní. A my teraz máme rok a pol rokovaní za sebou s Kubou a už máme 5. kolo za sebou, takže robíme skutočne veľký pokrok. Tá dohoda má tri hlavné piliere politický dialog, v ktorom ide o široké politické témy, dôležité bilaterálne a takisto regionálne a multilaterálne. A sem patrí takisto aj správa, dobrá správa, ľudské práva, základné ľudské a občianské práva, hospodárske a sociálne práva, ale zároveň sem patrí E, takisto aj celý rad globálnych e, problémov, e, migrácia, dro, drogy, migrácia, diskriminácia a, a samozrejme tie tradičné otázky zahraničnej bezpečnosti, šírenie zbraní masového ničenia a takisto kontrola obchodovania s malými a ľahkými strelnými zbraniami. Ďalšie dve kapitoly sa týkajú spolupráce. My sme sa rozhodli nazvať to e, spoluprác, e, dialog o spolupráci a politike. E, súčasťou toho je reforma rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, životného prostredia a mnoho ďalších tém. My chceme nastoliť dialog medzi expertmi tejto oblasti, e, ktorí e, definujú tie e, možnosti, v ktorých tá spolupráca sa potom môže rozvíjať, tak budeme mať lepšie pochopenie toho, ako, ako veci fungujú. Tretí pilier, tretia kapitola sa týka hospodárskych a obchodných vzťahov. Toto nie je žiadna preferenčná dohoda a nie je to vôbec už dohoda o voľnom obchode, ale ani preferenčná obchodná dohoda. Ehm, nepožadujú to ani kubanci a my sme to ani neponúkali. Takže tá obchodná stránka sa viac týka toho, aby sme zabezpečili, že máme e, spoločné chápanie medzinárodných pravidiel a noriem, že môžeme pracovať na e, uľahčení obchodnej výmeny, na technických e, normách, normách SPS a to je teda tá oblasť, kde možno posilniť aj e, colnú spoluprácu a takisto e, e, administratívny a regulačný rámec pre investície. V tejto kapitole o obchodných a ekonomických otázkach a o politickom dialogu a spolupráci sme urobili počas tých piatich kôl, ktoré sa realizovali veľmi dobrý pokrok. Podstatná časť tých dvoch častí eh, kapitol je niečo, na čom sme sa už eh, zhodli, eh, to znamená, to znenie je už medzi nami dohodnuté. To znenie, ktoré chceme za, hm, začleniť do, a vteliť do tej rámcovej dohody, takže to potom už e, vlastne bude musieť byť schválené našimi politickými predstaviteľmi, parlamentom, radou na strane Európskej únie a politickými orgánmi na Kube. E, pokiaľ ide o kapitolu o politickom dialogu, aj tu sme už robili výrazný pokrok, ale aj tak sú to ešte dôležité otázky, na ktorých treba pracovať a ktoré treba objasniť, aby sme zabezpečili to, že napríklad keď budeme vytvárať rámec pre dialog o riadení a ľudských právach, tak že budeme rovnakým spôsobom chápať, o čom vlastne ten dialog je. A že budeme presne vedieť, aké sú hranice toho, čo môžeme urobiť, v čom sa môžeme zaviazať. Okrem tých rokovaní ako takých, tak sme už začali konkrétnu činnosť eh, v tejto oblasti ešte pred letom. Eh, osobitný zástupca Európskej únie eh, pre ľudské práva inicioval dialog o otázkach ľudských práv so svojimi náprodivkami na kubanskom ministerstve zahraničia Stavros a ja sme boli ich hostiteľmi, e, keď tu prišli na jednodenné e, rokovanie, ktoré bolo veľmi intenzívne. Samozrejme, nepodarilo sa nám e, dohodnúť na všetkom, čo je pre nás dôležité, ale aj tak sme našli pomerne rozsiahlu spoločnú pôdu, kde sme si definovali, aké sú problémy, ktoré treba riešiť a kde, akým smerom sa má uberať ďalšia práca my, sme, my sa takisto nadejame, že pri tom ďalšom kole v Bruseli, hm, povedal som na konci novembra alebo na začiatku decembra, a takisto aj v priebehu tých ďalších e, kôl rokov ako budúceho roka, by sme mali teda byť schopní dopracovať sa k plnej alebo častočnej dohode o e, politickom dialogu a dohode o, politickej, a, a, a, a, dohode o spolupráci s Kubou a my veríme tomu, že technicky to je možné a bude možné, ak bude politická vôľa. Dali sme najavo svojim kubanským partnerom, že na našej strane tá politická vôľa je. Je teda dôležité <clears throat> pokročiť do Brazilu a vytvoriť ten rámec ako akýsi východiskový bod pre zakotvenie e, týchto vzťahov medzi EÚ a Kubou e, v rýchlo sa meniacej situácii a to teda bude rámec, v ktorom sa tie naše vzťahy budú ďalej rozvíjať. A to aj s prihliadnutím e, k ich vzťahom s veľkým susedom, takým veľkým susedom, ktoré, ktorým sú Spojené štáty. Určite ste už počuli, že prezident Spojených štátov Barack Obama sám povedal, že e, obchodné embargo USA proti Kube je už neaktuálne, už zastarané a vyzval kongres, aby ho e, zrušil. A my už sme o tom tejto potrebe e, presvedčení dlho a nie je to prekážkou e, len medzi pre ekonomické vzťahy medzi USA a Kubou, ale pre samotné ekonomické zmeny na Kube ako takej. Preto je súčasťou našej stratégie podpora e, ekonomických reforiem a modernizácie. A to bude oveľa jednoduchšie bez embarga a embargo ako také má takisto negatívny, e, negatívne dôsledky pre európske e, záujmy v dôsledku svojich extrateritoriálnych účinkov, to znamená niečo, o, o čo sa snažíme už vyriešiť, čo sa snažíme vyriešiť posledných 20 rokov. Kuba, ako som už povedal, je veľmi aktívna v oblasti Latinskej Ameriky, teda ale aj celosvetového hľadiska. Sú veľmi dôležitým partnerom pre spoluprácu a rozvoj. Pokiaľ ide o malé štáty ostrovné v Karibiku, tak tam skutočne tieto boli najväčším partnerom v boji proti ebole cez misie lekárske do Afriky, západnej Afriky a vlastne takisto poskytli teda viaceru, viaceré druhy pomoci v častiach sveta. Myslíme, že teda potenciál tu je na to, aby sa našla spoločná živná pôda pre spoluprácu s Kubou. A to by bol taký vstupný bod, ktorý potom mohol by viesť k ďalším kontaktom, ďalšiemu rozvoju v rámci našich bilaterálnych vzťahov. Takže my sme posilnili naše vzťahy s Kubou v rámci toho obdobia, ktoré tu máme do roku 2020. Máme rozpočet na úrovni 50 miliónov eur. Pokiaľ ide o spoluprácu s Kubou, je to skutočne skromné porovnanie s inými krajinami, kde spolupráca je na úrovni Európskej únie a týchto krajín, ale je to dôležité v rámci spolupráce, ktorú tu máme vo vzťahu ku Kube. A jeden z hlavných cieľov tohto kooperačného programu je podpora nás alebo mechanizmus na podporu reforiem. Chceme, aby sme mohli teda tie oblasti, ktoré boli identifikované ako prioritné v rámci dialógu, aby sme mohli prostredníctvom programov a vymieňania si úredných postupov pomôcť Kube za podpory teda a modernizácie reforiem v Kube. Prirodzene sú tu mm, ešte stále mnohoraké ťažkosti a boli tu aj určité mínusy, práve pokiaľ ide o oblasť eh, základných slobod, ako sloboda zhromažďovania sa, vyjadrovania sa. To sú takisto témy, ktoré aj naďalej predstavujú vážne ťažkosti v rámci našich vzťahov a ktoré sú nastolované, teda v rámci dialogu s našimi naprotivkami na Kube, kde e, teda apelujeme už celé roky na nich, aby si viac dôverovali a dôverovali viac svojim občanom, aby sa odvrátili od aby teda konečne prešli k implementácii a nielen podpisu tej zmluvy o základných právach. Dokonca viete, že aj tu v parlamente je niekedy ťažké a náročné prejsť k ratifikácii medzinárodných nástrojov, ale z globálneho hľadiska predsa len sa to tu deje predsa len tak relatívne rýchlo. Tie dve hlavné zmluvy o základných právach boli napríklad v parlamente v Kube už 7 alebo 8 rokov. To je skutočne dlhá roba, doba na ratifikáciu pre akýkoľvek parlament, takže tá miera takej nedočkavosti z našej strany je na mieste, aby sme spoločne našli zlepšenie takéto situácie, a to na úrovni hospodársko-sociálnej, ako aj v zmysle základných občianských práv na celej, v celej Kube, na to, aby sa zlepšil aj ten, to, tá klíma dialogu, pretože dialog je našim jediným spôsobom, akým sa dá e, spoločne dopracovať k mierovej modernizácii spoločnosti. Ak sa nepodarí vytvoriť dôvera na úrovni dialogu, tak projekt modernizácie pravdepodobne zastane a my nechceme, aby to zastalo, my chceme, aby sme našimi partnermi na Kube spolupracovali na úrovni vládnej, ako aj na úrovni občianskej spoločnosti na to, aby sa to zmena modernizácia a prosperita na ostrove zabezpečila. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne. Pán Lefer, ďakujeme za váš prehľad vzťahov s Kubou. V súčasnosti, e, teda máme tu troch kolegov, ktorí sa prihlasí, najprv dostane slovo pán Gáler. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán Leffler, ďakujem pekne za správu o stave, ktorú ste predniesli. Pokázali ste na to, kde sa nachádzajú rokovania v súčasnosti. Principiálne to vnímam pozitívne, že s Kubou máme dialog v snahe dosiahnuť zmluvu, dohodu. Povedali ste, že sú dve slova ako zmena a kontinuita a osobne som spokojný aj s tým, že Spojené štáty americké a Kuba vlastne diplomatické vzťahy znovu obnovili a dúfam, že aj tie dodatočné sankcie budú zrušené. Z môjho uhla pohľadu mali byť zrušené už pred 25 rokmi, to znamená vtedy, keď sovietský zväz prestal byť prestal byť nejakým nebezpečenstvom pre Spojené štáty americké, a to vlastne už 25 rokov je tak. Takže eh, ak by tomu bolo ak by sa to tak už bolo stalo, tak vlastne tá diskusia, ktorú tu dnes vedieme, nevyzerala by už tak, ako vyzerá v súčasnosti. A pokiaľ ide o vysokú mieru kontinuity vzhľadom na štruktúry a politiku, teda inými slovami, ten rozhodujúci bod vlastne je otázka moci. To znamená, tá otázka, že či vlastne strana sa vzdá toho monopolu, či tí, ktorí moc momentálne držia v rukách, uvoľnia cestu pre agendu, ktorá by poviedla k demokratickým zmenám, alebo či Kuba zostane jedinou krajinou v Latinskej Amerike bez nejakej viac stranickej, bez stranických volieb s jednou stranou, ktorá nechce sa vzdať toho nároku na, pra, na moc. A preto vlastne aj jedna z tých mojich požiadaviek aj v rámci tých rokovaní, ktoré tu máme, je, aby sme nezabudli na samotnú prapodstatu našej stanoviska z roku 96. Ja som si to naše stanovisko prečítal, nevidel som tam žiadnu takú vetu, ktorú by som považoval za nepristojnú z politického hľadiska, keď očakávame od krajiny, aby sa demokratizovala, pretože ľudia ako v zvyšku Latinskej Ameriky, ako aj pred 25 rokmi vo východnej a strednej Európe, vlastne požadovali to, čo vlastne očakávajú ľudia aj všade inde. Takže to je správne, tak preto sa chcem spýtať, že či by ste povedali, že ten dialog a spoluprácu máme prevádzkovať aj nad rámec tej spolupráce, ktorú máme so štátnym aparátom, ako to vidíte vy, odobrili by ste to, ak by sme kubánsku vládu vyzvali k, ku konkrétne, k zaviazaniu sa ku konkrétnemu časovému harmonogramu pokiaľ demokratizácie Ukrajiny, to znamená okrúhly stôl, ako sme to mali v Polsku, bývalej Nemeckej demokratickej republiky, alebo v niektorých latinskoamerických krajinách, ktoré sa vlastne odvrátili z vojenského režimu, od vojenského režimu k demokratickému režimu, od akéhokoľvek teda nedemokratického režimu smerom k demokratickému režimu. Ale dúfam a teda očakávam, a to je taká moja výzva, aby sme nečakali teraz 25 rokov po tých zmenách, ktoré nastali v bývalých komunistických krajinách, ktoré sa zdemokratizovali, že by sme tu nejako polavili a povedali, že áno, my sme teraz zostali takí romantickí a vlastne tá naša perspektíva je taká, že my vám to dovolíme. Takže tá otázka je, či nemáte snad nejaký taký dojem, že ten režim alebo jeho protagonisti by sa tu momentálne ako keby snažili sprivatizovať. Ako vlastne vidíme to, že generáli a ďalší vysoko postavení funkcionári už dlhšie obdobie vlastne sa začali začali interesovať o hotelierskú sféru, kupujú licencie. Nemyslíte si, že práve takýmto spôsobom sa pripravujú na tú e, privatizáciu, že tu začneme nejakú nomenklatúrnu privatizáciu, ak nebudeme, nebudeme postupovať inak. Toto je tá perspektíva, ktorú tu máme a potom sa vlastne spoja tí s Majami, s týmito novo bohatlíkmi. Ja mám možnosť snáď nejaké lepšie predstavy, ako by sme E, mali pomôcť. Mali by sme pomôcť skôr občanom Kuby. My nepotrebujeme takéto postupy, ako sme to mali na Miami v minulosti. Ide nám tu skutočne o to, aby sme zabezpečili demokratickú zmenu, aby občania tejto krajiny mali možnosť rozhodnúť sa medzi tým, čo chcú a čo nechcú. Nechceme v tejto zmluve nič ukotviť takého charakteru, čo by vlastne starému režimu dalo do ruky legitimizáciu na to, aby mali nejako zvýhodnené pri tých nových zmenách. Takže toto chcem, aby to aj v rámci tých zmluv bolo zohľadnené, aby sme pri tomto všetkom nezabudali na ľudí, aby sme skutočne tieto nové vzťahy postavili na dobrej báze. Ďakujem pekne. Eugen Freund. Ja som myslel, že budem až štvrtý. Od roku 98 som sledoval vzťahy medzi Kubou a Západom. Chcete, aby som hovoril snáď po anglicky? Či hovorím potichu? Môžete kľudne hovoriť po nemecky, skôr som taký nedoslýchavý, takže hovorte hlasnejšie. Teda už od roku 98 sledujem intenzívne otázku Kuby. Bol som vtedy na návšteve pápeža, ktorý navštívil Kubu svojho času. A jedna z tých skúseností, ktorú som vtedy zažil, je, že tu, tu boli skôr také mimoriadne udalosti, ktoré vlastne túto krajinu pre, nám ukážu túto krajinu iným spôsobom a vlastne to sa udialo aj po konci návštevy pápeža na Kube, takže vrátilo sa to k tamojšiemu normálnemu životu. Takže ja mám určité pochybnosti, či snáď aj tá najnovšia návšteva pápeža, ktorý, ktorá sa konala práve počas návštevy, kedy ste tam boli vy, či možno sa nepreukázala táto krajina v tejto mimoriadnej podobe a potom týždeň, dva týždne po návšteve zase všetko sa vráti k starému zaužívanému spôsobu. To je jedna vec. A druhá vec, Hovorili ste o tom, že tu teda máme túto novú rámcovú dohodu, alebo mali by sme mať medzi Kubou a Európskou úniou, to vlastne už sa pripravuje zhruba 1,5 roka a mňa by tu v tomto kontexte zaujímalo, či Európska únia, ja som to pred pár eh, dňami eh, v Madride naformuloval v rámci diskusie s expertami rovnako, či teda Európska únia jednoducho eh, nie je trochu naivná, pokiaľ ide o túto snahu priblížiť sa k, alebo ak vnímame to približenie sa k Kubov a Spojených štátov amerických. Inými slovami, či úrady v parlamente, či v Bruseli vedeli, že tu takéto zblíženie je, že sú tu takéto rokovania, ktoré vlastne prebehli na úrovni Kubov a Spojené, Kuby a Spojených štátov amerických. Čo to vlastne znamená teraz pre nás? Je tu nejaké nebezpečenstvo, že vlastne Američania nás znovu predbehnú a že my budeme tá tretia strana, ktorá nebude tu s úsmevným, s výťazným úsmevom, ale skôr s uplakanými očami. A takisto ste hovorili o obchodnom embargu, že vlastne Spojené štáty americké by mali zrušiť to obchodné embargo, takže ja pochybujem vzhľadom na tie voľby, ktoré sa chystajú a v neposlednom rade a v kontexte možných výsledkov týchto volieb, vzhľadom na tú polarizáciu, ktorú v tejto krajine, a teraz myslím na Spojené štáty americké, ktorú tu máme, že vlastne mm, otázka, v akej podobe dôjde k zmene vzťahov medzi Spojených štátov amerických a Kubou, čo je dôležité vzhľadom aj na možnú zmenu v legislatívy. A teraz dostane slovo pani Sarnes. Ďakujem pekne Vážený pán predseda, musíme byť všetci veľmi spokojní s tým, že tu došlo k určitému polaveniu medzi Spojenými štátmi americkými a Kubou. To znamená, Spojené štáty zohrali kľúčovú úlohu a vlastne aj pokiaľ ide o tú návštevu, tak sa môžeme spýtať, že či skutočne sme boli na tom tak zúčastnení, alebo či sme predsa si len ponechali určitú vzdialenosť. Takže toto by som chcela predstaviť ako otázku. A tá otázka, ktorú tu máme v kontexte Európy, je, že ako môžeme pomôcť Kube pri takomto dvojakom prechode, a to na jednej strane hospodársko-politickom a na druhej strane zasa demokraticky. Hovorím o takomto dvojitom prechode, pretože som presvedčená o tom, že oba ciele vlastne by mali byť z našej strany podporované súčasne a že by sme sa mali k týmto obom cieľom približiť. Čo si vymyslíte o takomto prístupe? Je takýto dvojitý princíp, takáto dvojkolajnosť možná? Či Spojené štáty americké možno zastávajú ten istý názor alebo snad nejaký iný? Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo pani Sakorafa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Leffler. Po dôležitých informáciách, ktoré ste nám tu predniesli, ktoré poukazujú na to, že v súčasnosti vlastne tu máme rozhodujúce podmienky, ktoré sa zmenili, vlastne mm, situácia studenej vojny sa končí, alebo skončila. Máme tu ďalšie možnosti prístupu aj vo vzťahu k zamestnancom, ale zároveň e, e, to PDCA, čo ste tu spomenuli predtým, to poskytuje pekný rámec, pokiaľ ide o rozvoj takého rovnakého prístupu. A čo je veľmi dôležité, je, že pre, takáto malá, pre takúto malú krajinu, ktorá vlastne už 50 rokov žila pod tlakom takéhoto vražedného embarga, treba opätovne sa chce nastoliť takýto férový prístup, takže by som chcela zdôrazniť, že si to bude vyžadovať skutočne veľké úsilie, ale takisto aj otvorený prístup zo všetkých stran. Za našu stranu si myslím, že musíme povedať, že tento prístup bude takým prístupom, ktorý bude vlastne prijatý bez nejakého uvalenia ďalších podmienok na, na Kubu. To je absolútne bez podmienečné a pokiaľ ide o Európsku úniu a pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré vlastne boli v platnosti už 66., tak to bola skôr taká prekážka, ktorá tu bola medzi tým, čo sme chceli konkrétne teda vytvoriť e, dobré vzťahy. Pokiaľ ide o ten princíp nezasahovania do interných záležitostí tejto krajiny, to je kľúčové a takisto si myslím, že čo je dôležité, je, že ten náš spoločný prístup by mal priniesť určité plody pre ľudí na oboch stranách Atlantiku a čo je takisto veľmi pozitívne, je, že tie diskusie, ktoré sme tu doposiaľ mali, by mali prebiehať v konštruktívnom duchu a poukázať na snahu na oboch stranách na to, aby sa prehlbili tie vzťahy, ktoré tu máme medzi Kubou a Európskou úniou. Takže treba podporiť, treba podporiť tieto vzťahy s Kubou aj vzhľadom na tie ťažké podmienky, ktoré tu na Kube boli Takže takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu ďalšiemu, k tej ďalšej fáze, áno to na úrovni OSN, aby to embargo, ktoré tu máme uvalené na Kubu, viedlo k tomu, že tie výsledky budú pozitívne. Thank you very much, Madam Sakurafa. Now I give the floor. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Milan Mon. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán Leffler Chcem sa vám zagratulovať za vašu nomináciu. E, takisto sa chcem poďakovať za to, ako ste nám predstavili e, stav. Ale prvá otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, ten proces, ktorý vlastne trval už hruba rok a pol, máme tu už piate e, kolo rokovanie, či jednoducho tu prinieslo, prinieslo to nejakú zmenu alebo nejakú reflexiu, pokiaľ ide o stanovisko Kuby, predovšetkým pokiaľ ide ten nový scénar normalizácie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi americkými, to znamená, či tu je nejaký konkrétny dopad. Ja a priori vychádzam z toho, že teda áno, ale predsa to je možno len e, nejaká platforma pre stanovisko úradov Kuby vzhľadom na to, čo momentálne dosiahli, že doniesli teraz takýto prelom, takmer e, revolučný prelom, ktorý sa tu dosiahol, práve pokiaľ ide o vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi americkými a to by malo mať potom konkrétny vplyv na vyrokovanie takéto dohody aj s nami. A Kuba sa tu možno sna- cíti na svetovej e, politickej scéne lepšie, ale možno nevníma tu zmluvu s Európskou úniou až tak vážne, pretože vlastne e, sa je podarilo dosiahnuť zblíženie s tou najväčšou krajinou, so Spojenými štátmi americkými a to je vlastne dôležitejší partner ako Európska únia pre nich, tak to by som to chcel spomenúť teda. A to obchodná, tá obchodná zmluva ako taká nie je prefer- dohodou o preferenčnom obchode, nie je tam obsiahnutého veľmi veľa, pokiaľ ide o prístup na e, trh. Ak som to správne pochopil, tak vlastne tu ide o zlepšiu spoluprácu aj v oblasti colnej, colných záležitostí. Čakajú sa isté investície, takže e, čo obsahuje z týchto hľadisk dohoda, ktoré ste hovorili, no a ja e, chápem, aby ako snahu Európskej únie späť pozíciu v procese transformácie na Kube. Nužia z biologických dôvodov a sa režim nás bude musieť zmeniť. No a vidíme, ako táto zmena je zrealizovaná touto dohodou. Chcete zjednodušiť prezentnosť EÚ a chcete lepšie zastúpení v udalostiach zmena režimu, prechod na iný režim, alebo už vôbec žiadne e, zmeny. Vy ste hovorili o zmenách a kontinuite, takže ja myslím, že ten režim doteraz sa nezmenil. A z politického hľadiska režim vnímam nezmenený. No a z tejto perspektívy by som rád poukázal na to, že je dôležité, aby parlament no, ľudské práva a ich dodržiavanie neustále zdôrazňoval. A spomenomocnenie pre ľudské práva EÚ by skutočne mal trvať na tejto téme. My žiadame angažovanosť a boj za ľudské práva. Zabudeme na to, koľko aktivistov za ľudské práva už dostalo chorovú cenu Európskeho parlamentu. A ja myslím, že teraz nemôžeme polaviť. Avšak potrebujeme obsahové aspekty. Možno by ste mohli zvoliť a dosiahnuť nejaký pozitívnejší prístup Kde pani národu, takže ja niečo iné máme, takú čínsku situáciu, snažili sme o hospodársko-politické zmeny, ale z biologických dôvodov niečo bude musieť zmeniť. No a na záver ešte jedna moja pripomienka. Embargo USA, o ktorom ste hovorili, ja, mňa by zaujímalo, ako to hodnotíte. Ja nie som až taký optimistický. Ja nemyslím, že Obama alebo kandidátka Clintonová má niečo povedať. Embargo nepodlieha nespadá do kompetencií Bieleho domu, pretože konkrét za to zodpovedá a pokiaľ sa tam nezmení väčšina, tak nemyslím, že niečo sa zmení na embargo. Možno by ste sa mohli tomu venovať. Ako to hodnotíte, mám ja pravdu, alebo ako hodnotíte možný rozvoj v tejto oblasti z hľadiska vlády, snemovne eh, reprezentantov alebo kongresu. Ďakujem pekne. A slovo dostáva teraz náš priateľ pán Boštinárov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Leffler, za váš príspevok, ktorý bol veľmi komplexný a mimoriadne dôležité, dôležitý pre lepšie pochopenie komplexnosti našich vzťahov s Kubou. Ja na úvod by som rád povedal, že Kubu treba vnímať z troch dimenzií. Poprvé, Vzťahy USA-Kuba. Je pravdou, že zatiaľ čo historicky sme mali lepšiu pozíciu vzťahov s Kubou, boli sme prekvapení krokmi USA a rýchlosťou ich bilaterálnej agendy začalo návštevou ministra obchodu minulý týždeň v Havane. No a je to poprvýkrát, keď eh, americký prezident a generálnom zhromaždení OSN obvinil kongres, že nie je zrušené embargo. Je to skutočne eh, výnimočné a treba, a myslím, že to potvrdzuje skutočný záujem americkej diplomácie posilniť vzťahy s Kubou, No a po druhé, nezabúdajme, že Obama spravil to, čo spravil, a to proti republikánskej opozícii v kongrese a proti lobby vytvárajú republikáni a demokrati a pred voľbami nie je to jednoduché a urobili to. Po druhé, nesmieme zabúdať na to, že Európa má historické vzťahy s Európou, konkrétne alebo osobitne má osobitné záujmy a záväzky voči Kube a niektoré členské štáty za historické dedičko, dedičstvo už signalizovali ochotu posilniť vzťahy s Kubou. No a preto Európa by nemala byť prekvapená, robili prekvapovať, malo byť eh, efektívnejšia a pragmatickejšia o vzťahov s Kubou a Európa si rovnako tiež plne uvedomuje, že v období zmien eh, Kuba a Latinská Amerika je dôležitou úlohou pre zvyšovanie nášho účinku v Latinskej Amerike, keď si uvedomíme úlohu, ktorú Kuba zohráva. A preto myslím, že treba Kubu vnímať nielen na základe našich pocitov a emócií, ale tiež pragmaticky prejsť k úrovni účinnosti a efektivity, keď musíme pozitívne vplývať nielen na Kubu, ale aj Latinskú Ameriku. A po tretie, nezabúdajme na to, že Kuba nie je osamotená a medzi USA a Európou. Čína tiež v Latinskej Amerike má silnú prezenciu a som presvedčený, že Číno, Čína čoskoro je prezentná na Kube a rovnako aj Rusko. Ak naše úvahy budú trvať príliš dlho, opätovne môžeme stratiť eh, túto príležitosť, premárniť túto príležitosť, eh, aby to, čo je normálne, čo je dôležité pre niektoré členské štáty. No a na záver, ja som presvedčený, že počas celých rokovaní s plusmi a mínusmi môžeme vplývať na udalosti na Kube. My som povedal, že vysokou mierou závisti USA, im sa podarilo prepustiť väzňov a nám sa nepodarilo prepustiť väzňov morských väzení. Prečo im sa to podarilo a my, Európa, nám sa to nepodarilo. A na záver treba zvážiť, že v Latinskej Amerike sú znepokojujúce zmeny, ktoré sa dajú lepšie riadiť pomocou lepších vzťahov EU-Kuba. K udalosti v Brazílie, a ich regionálne dopady. Kuba, či sa nám to páči alebo nie, vy ste to práve povedali a ja som to chcel doplniť, že boli veľmi efektívni pri boji proti vypnutiu nákazov eboli. Ich odborníci a doktory dôvod, prečo ich vyslali do Afriky, čo je rozdiel na naše vlastnej perspektívy, to podpor, potvrdzuje, že majú jasné páky na vplyv v regióne a prispiete k zlepšenej globálnej situácii, kde Európa a Kuba môžu spolupracovať a hľadať cesty vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Boštinárov, A na záver pani Zuber, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu Lefalerovi za vyjadrenie. My sme sa ustretli na iných fórach v rámci stretnutia Euromat napríklad. Ja mám dve otázky. Je jasné, že hm, žijeme v historickej chvíli, kedy eh, prestávajú byť aktuálne niektoré politiky, politiky izolácie vo vzťahu ku kubanskému ľudu. A e, opúšťame ich, e, pretože e, zlyhali, ich ciele zlyhali. Dnes teda sa menia stratégie na strane Spojených štátov aj na strane Európskej únie. Je však zároveň pravda, že nám ide o bežný normálny dialog medzi rovnoprávnymi stranami. Ale e, na to, aby to bol taký dialog, ešte niečo chýba. Pretože obe tie strany sú v odlišnej pozícii. Ja som sledovala celé tie rokovania s Kubou a zdá sa, že je veľmi čudné, že sa postoj ku Kube vlastne nemení. Um, hoci sa teda podarilo zlepšiť vzťahy s Kubanskou republikou. Hovoríme tu o politickom nástroji s veľkou symbolickou silou, ale hm, toto nezodpovedá tým skutočným diplomatickým vzťahom Chcel by som sa preto spýtať, čo si myslíte o možnostiach e, dosiahnutia alebo pozmenenia tejto e, spoločnej e, pozície a či má komisia v úmysle predložiť na rade možnosť zmeny. A potom tu máme ešte otázku embarga embargo ešte stále trvá, hoci sa už pracuje na jeho odstránení. V rámci vzťahov EU-Kuba aj USA-Kuba sa chcem spýtať, akú rolu zohrávala Európska únia eh, a to s cieľom, aby nakoniec to embargo bolo odstránené, tak ako ste hovorili o tom aj vy, pán Lefler. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani Zuber už nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo a preto navrhujem, aby sme dali slovo pánu Lefflerovi, aby zodpovedal na otázky a potom ukončíme debatu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pripomienky a ja sa budem snažiť reagovať na skupiny otázok, ktoré sa týkajú zmien v politike EÚ, úlahe spoločnej pozície, zmeny v politike USA, interakcie medzi nimi, rozvoj na ostrove a medzinárodné prostredie, ktoré sa to deje. Pán Gáler povedal, že on si prečítal spoločnú pozíciu a nenašiel nič, by vyčítať, no všem nie. Je to všeobecný text, ktorý stanovuje známe pozície EÚ k tomu, akú spoločnosť by sme radi videli v partnerských krajinách. Nie je to pozícia, nehovorí sa, alebo nie, nie je to žiadne vnúcovanie. No už dalo by sa povedať, že tej spoločného, spoločnej pozície, že zahraničná politika sa robí zverejňovaním v oficiálnom vesníku EÚ. Ale bolo jasné, keď rada nám ponúkla rokovací mandát na politický dialog a dohodu spolupráci, že dlhodobým cieľom E, zmeny a pomoci zmenám na Kube ostáva stále platný. Je to aktualizácia toho, čo bola spoločné stanovisko, ale stanovisko EÚ. Aktualizácia je dôležitá, pretože e, to znamená, že dohadujete s partnermi na istých referenčných bodoch, počas ktorých, alebo podľa ktorých budete sa snažiť o prehlbenie spolupráce. No a k tomu, ako to robíme, čo chceme dosiahnuť, mnohí z vás ste vedia, že pred pomerne, pomerne dávno, to už bolo neviem kedy, ale jeden americký žurnalista karikaturizoval európsku zahraničnú politiku, hovorí, aký maso má, má cukor. Myslím, že na to môžeme byť hrdí, pretože nie sme veľmi dobrí s bičom. No a nepoužívame radi takúto agresívnu politiku. No a presvedčia, treba presviečať partnerov namiesto toho, aby sme ich nútili k zmenám nemám žiadny nástroj, aby sme implementovali e, zmeny kde ako mimo EÚ. Môžeme ich sprevádzať, podporovať, e, ale v konečnom dôsledku, ak nejaká krajina a jej vláda a jej obyvateľia, neviem, to je akákoľvek krajina, sa nechcú angažovať, e, tak nemôžeme to robiť za nich. Platí to pre Kubu, platí to mnohých ďalších štátoch sveta a sú mnohé ďalšie krajiny vo svete, ktoré tiež majú vládu, ktorá už funguje, ktorá je len jedna, jedna strana, ktorými boli uzavreté zmluvy a parlament alebo národné parlamenty do mne protestovali musíme akceptovať, že veci sa dejú rôznou rýchlosťou a musíme si udržať naše ciele, naše hodnoty. No a samozrejme, keď začneme politický dialog a dohody o spolupráci, tak tak urobíme, tak ako povedal pani Sakorafa, v partnerstve. Či myslíte, to je rovnaké partnerstvo v Únii 500 miliónov obyvateľov a na Kube, čo má 10 miliónov obyvateľov, už je troška princípu, ale to no ale súčasne dúfam, že so mnou súhlasíte, že v tomto partnerstve a v dialogu my budeme obhajovať naše základné hodnoty. A medzi našimi základnými hodnotami sú veci ako sloboda slova. Pretože my, my si myslíme, že to je najlepší spôsob o podpory, zmeny a mojej spoločnosti. My budeme stále bojovať za tieto eh, hodnoty a za našich dialogov, dialogu s Kubou. Vieme sa o spoluprácu medzi za a Kube. Chceme a, eh, sloviť čo najširšie vrstvy kubanskej spoločnosti. Ale všetko v rámci zákona. Máme veci poza chrbát ľudí, a v žiadnom prípade mimo rámca zákona. Zblíženie USA je veľmi dobré. Je to dobré Kubu, to dobré pre USA, je to dobré pre širšiu západnú hemisféru a je to dobré pre nás. Ešte trošku to možno komplikuje rokovania, pretože naši partnery sú silnejší vo svojich pozíciách ako pred rokom. No a samozrejme, si uvedomujú potenciál vzťahov s severným susedom, ale povedzme si tiež jasne, že čo spravili USA na Kube, to je obnova diplomatických vzťahov. Ako ste povedali, vážený pán predseda, o svojich úvodných slovách EÚ má diplomatické vzťahy s Kubou už takmer 30 rokov, čina našich členských štátov ešte dlhšie. V našich vzťahoch sme na rôznej úrovni. No ak hm, na jednu stranu dáte venezuelskú ropu, čo možno robí sa má Venezuela čoskoro, tak EÚ je najväčším obchodným partnerom a investorom na Kube. No a preto najdôležitejším partnerom v eh, ekonomických zmenách a ekonomickej modernizácii. A tak to bude ešte pomerne dlho. Tiež je jasné, že keď Kuba cestou zblíženia z USA, keďže keď analizujeme toho, ako môže vyzerať vzťah nad rámec súčasného embarga, tak oni si tiež veľmi dobre uvedomujú, že histórii 20. storočia, ani prvú polovicu tohto storočia, strávili v takmer úplnej závislosti na svojom severnom susedovi a druhej polovici v závislosti na inej krajine trochu ďalej. A obi dve tieto závislosti Kube neprospeli rôznymi spôsobmi, ale my si akutne uvedomujú, že na budúce nemôžu všetko staviť na jednu kartu. A ja si myslím, že to posilňovalo ich záujem a dohodu z EÚ, pretože oni nás vnímajú ako ústočného ďalšieho partnera, ktorého poznajú a ktorý, ktorému sa dá dôverovať. Takže nemyslím, že musíme mať strach o to, že Kuba stratí záujem EÚ, sa obráti nie kvôli USA alebo Rusku, No a nie kvôli Číne. My vítame našu a silnejšiu angažovanosť Číny ako investičný partner, ako hospodársky partner, dokonca ako partner v spolupráci. Myslím, že to je dobrá vec, ale je tam dosť miesta pre nás všetkých, takže nemyslím, že musíme mať obavy dvojitá transformácia, o ktorej hovorila pani Nes, hospodárska, demokratická, to je úplne pravda a skutočne si myslím, že sú vzájomne prepojené a jedna nebude úspešná bez druhej. A nemyslím si, že nám podarí slovo modernizáciu bez druhej. Tiež si nemyslím, že si to myslia orgány na Kube. Oni si myslia, a to je diel kontinuity, že súčasný systém sa dá zmodernizovať a zefektívniť, zdynamizovať, vytvárať pracovné miesta a zvýšiť konkurencieschopnosť bez a, eh, a, zmeny základov. There aren't an awful lot of examples around the world na celom svete. Je veľa príkladov, ktoré by e, k tomu mohli nasvedčovať, aspoň si to tak myslia, ale my sa snažíme podporovať nové myslenie, nový spôsob práce, napríklad v polnohospodárských projektoch, ktoré sa zameriavajú na družstva, tak aby boli takéto družstva nezávislejšie, aby sa mohli rozhodovať na lokálnej úrovni a aby boli zodpovedné nielen za produkciu, ale aj predaj svojich produktov. Ale toto ešte stále dlhá cesta, ktorá, ktorú treba prejsť na Kube. Tá cesta je dlhá, možno ešte dlhšia. Na tej politickej úrovni prebiehajú zmeny, ehm, vykonáva sa dôležitá práca, zmena volebného zákona napríklad, štruktúra zastúpenia, politického zastúpenia, to určite ehm, krátkodobo povedie k určitým záverom. Ehm, samozrejme, Nebude to znamenať úplne to, na čo sme zvyknutí, tie štruktúry nebudú také, ale je to predsa len príležitosť pre verejnosť ukázať, akým smerom sa chce uberať. Pre nás je základnou otázkou urobiť maximum, aby sme rozšírili priestor pre verejnú debatu záujme Kubancov a samotnej kubanskej spoločnosti, aby bola otvorenejšia debata o budúcnosti tejto krajiny, ktorá si bude, a my si budeme hľadať nové spôsoby, ako to všetko e, sledovať, ako byť prítomný. Budeme to robiť v politickej oblasti, aj v ekonomickej oblasti. Pán Jan Mon hovoril o hospodárskom pilieri Nejde o preferenčnú dohodu, ako som povedal, lebo o tu ani nežiadali. Je navyše e, ťažké v prípade e, e, hospodárska riadeného štátom vedieť, ako by sa taká dohoda implementovala. Ide o to, aby investori mali istotu, že môžu produktívne a s dôverou investovať a že sa pravidlá nebudú meniť príliš rýchlo. Je e, už asi rok v platnosti nový investičný zákon na Kube, to je dôležitý krok, ale treba ešte vytvoriť silnejšie štruktúry. Ide o, o uľahčenie obchodu, o pomoc E, kubanským hospodárským subjektom, e, vrátane tých e, nezávislých a polonezávislých aktérov a subjektov, tak aby lepšie využili svoje príležitosti, lepšie než doposiaľ, aby chápali európske trhy, spotrebiteľské vzorce, aby zlepšili kontinuitu v kvalite, tak aby naplnili očakávania a požiadavky Európanov. To sú oblasti, kde môžeme veľa pomôcť. Sú to oblasti, kde môžeme vybudovať mosty s kubanskou správou technicky, na technickej úrovni až na politickú úroveň. A samozrejme v rámci dialógu o ďalších reformách a štruktúrálnych zmenách v kubanskej e, ekonomike a spoločnosti. To samozrejme bude trvať nejakú dobu, ale my sme trpezliví a sme ochotní e, zblízka sledovať, aby sme vedeli, ako môžeme ďalej pomôcť e, v záujme, vo veciach, ktoré sú v záujme Kubancov. Ďakujem, pán Lesler, Ďakujem, kolegyne a kolegovia, za vaše vyjadrenia. Myslím, že to bolo veľmi užitočné a oboznámiť sa s aktuálnou situáciou vo e, vzťahoch medzi a e Kubou v kontexte so vzťahmi so Spojenými štátmi aj a takisto aj o tých piatich kolách rokovaní medzi Kubou a Európou. E, pred mesiacom sa konalo to posledné. Myslím si, že, to je to, že toto je dôležité aj e, z hľadiska regionálnej spolupráce s Latinskou Amerikou a e, pochopiteľne je tu aj e, o tie rozpočtové prostriedky vyčlenené na tieto účely na roky 2014 až 2020. A myslím si, že ak sa raz podarí zorganizovať aj slobodné voľby na Kube, tak aj, toto, aj tieto prostriedky budú narastať, takže e, zajtra e, o 9.45 sa bude e, hlasovať o správe o vzťahom medzi Európskou úniou a Čínou. Ďakujem vám.